L'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferati. Na programe zasadnutia je správa Sergia Koferatiho o dlhodobom zapojení akcionárov a vyhlásení o správe a riadení. E, slovo má pán spravodajca Koferaty. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda.